Áno, čo sa týka EPP, tu máme následujúce pozmeňovacie návrhy, ktoré sme dostali v súvislosti s vymenovaním do výborov. Petičný výbor pani Macuni bude, e, nahradí pani Gardini. Dopravný výbor Pani Deverak nahradím pani, e, pana Erikeho. Čo sa týka konzervatívcov a reformovaných reformistov, mám, sme dostali následovné e, zmeny. Petičný výbor pán Kaminský a pán Kielko pani Česková z výboru pre životné prostredie, výbor pre rozvoj, pána pani Helmara potom výbor pre eh, ľudské práva, pán McMillan Scott, eh, ďalej pán Kirkhoff a podvýbar, podvýbor pre obranu a bezpečnosť, pán Legutkov. A teraz pristúpime k návrhu menovaní zložení členov parlamentných výborov. Tam nebol predložený žiadny pozmenujúci návrh. A teda vyhlasujem návrhy tak, ako boli navrhnuté konferenciou predsedov za schválené. Señora Harms, tiene usted...